herr präsident! ich darf sie bitten platz zu nehmen. prosím láskavo sa posaďte. oznamujem že schôdza ktorá, ktorá bola. twenty eight six prerušená za opäť otvorenú.